<laughs> okay, friends, we'll start the meeting. Vážení kolegovia, aby sme dodržali náš časový plán, dovolila by som si začať naše rokovanie. V rámci bodu 1 si myslím, že môžeme prijať program schôdze bez nejakých námietok, avšak áno, dobre. Po obede začneme o tretej, nie o pol druhej. Prepačte, nie o pol tretej, tak ako bolo predtým oznámené. V rámci bodu 2 oznámenia predsedníctva. Tlmočenie máme zabezpečené do všetkých jazykov s výnimkou švedštiny a chorvátčiny. Pokiaľ ide o výsledky posledného zasadnutia koordinátorov, ktoré sa udialo 12. júla. No štie ste dostali e-mailom a sú súčasťou aj um, celej zložky dokumentov pre dnešné zasadnutie, takže si ich môžete overiť. Bod 3, schválenie zápisníc zo schôdzi z 19. júna a 11. 12. júla. Ak súhlasíte, môžeme ich schváliť v rámci štvorky. Uh, Nemám žiadne oznámenia ohľadne prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaní. Nasleduje bod 5. Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva únie. Tu by som poprosila pána Silikiotisa, ktorý je spravodajcom Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Vítam všetkých kolegov po prázdninách. Chcel by som na, na úvod všetkým kolegom poďakovať za konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem im aj za predložené pozmenujúce návrhy. Vypracovali sme aj zo pár kompromisných pozmenujúcich návrhov spoločne s tieňovými správodajcami. Na úvod prác sme si stanovili štyri dôležité princípy. Chceme sa venovať e, pracovným pravidlám, chceme sa venovať rozšíreniu konceptu employer, zamestnávateľ, chceme sa venovať európskemu mechanizmu v súvislosti s týmto konceptom. Chceme sa ďalej venovať eh, rozhodnutiam, ktoré príjmú príslušné orgány v spojitosti s nahlasovaním. Radi by sme uplatnili túto smernicu Um, na e, súkromné, ale aj verejné orgány. Ide nám o posilnenie jednotlivých princípov, ide nám o to, aby došlo k riešeniu problémov. Napríklad e, <clears throat> pokiaľ ide o rozšírenie smernice v tom zmysle, ako som bol predtým uviedol. Počas prác vyvstalo niekoľko prvkov. Hovorili sme o ochrane pracovníkov, ktorí nahlásia poru- porušenia, ale hovorili sme aj o tom, ako by to malo prebiehať v rámci verejných inštitúcií či súkromných organizácií. Máme tam potom článok 13. Riešili sme, ako, rieš, ako sa zhostiť situácie, kedy porušenie nahlási pracovník inštitúcie. Ja som pomerne, myslím, že sme pomerne otvorení navrhovaným riešeniam. Ide nám pochopiteľne o to, aby so navrhovanými riešeniami súhlasili všetci. Spoločne s tými spravodajcami budeme pracovať na ďalších pozmenujúcich návrhoch a budeme sa snažiť v duchu kompromisu ukončiť práce na návrhu stanoviska. Ďakujem veľmi pekne. You, Ďakujem veľmi pekne, pán Silikiotis za EPP. Pán Becker, nech sa páči. Ďakujem. Prepačte, David Kasa sa ospravedlňuje vzhľadom na iné povinností tu nemôže s nami byť dnes. Rád by som preto odprezentoval jeho pozíciu. V prvom rade srdečná vďaka pánovi spravodajcovi za odvedenú prácu na návrhu stanoviska. V, vo vystúpení by som sa rád venoval niekoľkým bodom, ktoré sú súčasťou mojich pozmeňujúcich návrhov. Vo všeobecnosti sme s odvedenou prácou pána spravodajcu spokojní mm, tých, pozmeniu, tých pozitívnych pozmenujúcich návrhov zo strany iných kolegov bolo viacero. I ja som predložil niekoľko návrhov, cieľom ktorých je zlepšenie textu. Navrhol som, predložil som niekoľko návrhov na vyškrtnutie príliš preskriptívneho textu, napríklad zoznamu toho, čo predstavuje nelegálnu aktivitu o porušovanie zákona. Myslím si, že, tu by, že tieto by mohli viesť k riziku toho, že prehliadneme isté prvky, ktoré by táto smernica v inom prípade pokrývala. Tieto návrhy pokrývajú eh, pozme sa na 69, 71 a 91. Musím povedať, povedať, že z osobnej skúsenosti a bol som jednak správodajcom na tomto stanovisku a bol som v kontakte s whistleblowermi. Myslím si, že mali by, a preto si myslím, že by text mal obsahovať dodatočné záruky a mali by sme pomýšľať na prípady, kedy kedy sa poukáže pri takýchto prípadoch aj na, najvyššie vlád, aj na najvyššiu vládnu úroveň a preto by takéto osoby, ktoré nahlasujú porušenia, mali mať zabezpečenú um, určitú úroveň ochrany. Hovorí, mám na mysli aj mechani- tzv. mechanizmus zodpovednosti, ktorý by umožnil náležité skrutinium um, a Mám na mysli dodatočné záruky, môcť nahlasovať priamo súdom alebo, justi- alebo iným justičným, in, inému typu justičným orgánom sú potrebné na to, aby, aby tieto osoby sa mo- mohli požívať náležitú ochranu a aby, aby netrpeli tým, že nahlasujú takéto porušenie um, osoba, ktorá sa kvali... Ďalej ide o to, aké... Ak, teda ide o ide jednak o nahlasovanie informácií a jednak o zverejňovanie informácií. Ja sa veľmi teším na ďalšiu spoluprácu s našimi kolegami a teším sa na to, že text ešte doladíme. Veľmi pekne ešte raz ďakujem pánovi spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu, ktorá prebehla doteraz. Ďakujem veľmi pekne. Pán Teče, nech sa páči za SAD. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Počas letnej prestávky som sa pozeral na pozmeňujúce návrhy. Vítam to, že niektoré skupiny pri rozširovaní oblasti pôsobnosti podporili toto smerovanie. Návrh komisie sa týka len práv oznamovania v určitých oblastiach európskeho práva. A ja si myslím, že cieľom je ochrana vnútorného trhu. Chceme to rozšíriť, e, pokiaľ ide o otázku pracovných podmienok. Okrem toho som rozšíril aj počet osôb aj na tie, ktoré kde by to malo platiť, osoby, ktoré nie sú v bežnom zamestnaneckom vzťahu či členovia rodín, ktorí by mali byť e, zahrnutí smernicou. To sa týk, toho sa týka i správa z inici, vlastnej iniciatívy výboru EMPL. Pre mňa je dôležitý aj bod je dosledovávania a oznamovania, aby sme tu jednoducho sa držali príslušnej e, judikatúry, ktorú k tomu máme. Návrh komisie tu ráta s internými a externými formami e, oznamovania. Kladiem si však otázku, alebo teda konštatujem, že to dáva i vyššiu právnu istotu tým uh, whistleblowerom. Tu sa môžeme spoločne uh, dohodnúť s ďalšími uh, tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Thank you. Veľmi pekne ďakujem. Pán tu nie je. SASTU. pani McIntyre ho dnes zastupuje. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. Pán Hoc sa ospravedlňuje, že dnes medzi nás nemohol prísť. Poprosil ma preto, aby som predniesla jeho pozíciu na dnešnom rokovaní. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu pánovi správodajcovi Pán Hoc predložil mm, predpoďujúce návrhy jednak článku 1. Tam sa domnieva, že, že uzatvorený zoznam by bolo treba nahradiť otvoreným zoznamom. Minimálne pre oblasti, ktoré sú uvedené v smernici a tie by mali zostať zachované ale členské štáty by mali mať možnosť ísť nad rámec týchto oblastí. Zoznam obsahuje tie najdôležitejšie oblasti, ale niektoré členské štáty sa môžu rozhodnúť rozsah rozšíriť za účelom ochrany ohlasovateľov v rámci tých oblastí, ktoré uvedené nie sú. Takéto rozšírenie by nemalo dosah na tie oblasti, ktoré už identifikované boli, ale zároveň by sme mohli rozšíriť e, rozsah tak, že viacerí by mohli e, potom požívať status e, ohlasovateľa, tzv. whistleblowera. Treba ďalej poznamenať, že v zmysle súčasného návrhu rozšírenie ochrany na ďalšie oblasti nie je predmetom zákazu, ale takéto rozšírenie by nepredstavovalo implementáciu smernice. Zdá sa, že by bolo lepšie, ak by ochrana whistleblowerov bola rovnaká pre všetkých bez ohľadu na oblasť práva, v rámci ktorej porušenie ohlasili. Druhé Druhý návrh sa týka článku 2 1c. Tam sa pán Hans domnieva, že ak sa e, ochrana rozšíri na dobrovoľníkov, tak to zajde príliš ďaleko a ochranu by mali požívať tí, ktorí e, by boli priamo ekonomicky zasiahnutí, alebo teda ktorých malo by to platiť na tých, ktorých sa to bude priamo dotýkať. Veľmi pekne ďakujem. Za Alde, nech sa páči, Jana tu dnes nie je medzi nami. Niekto, niekto iný zastupuje skupinu Alde? Ak nie, nech sa páči, za Zelený Lambert. Pani Lambert, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ja ďakujem spravodajcovi za odvedenú prácu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu ktorá nás iste ešte čaká. Mnohé z toho, čo tu už odznelo, ide presne tým smerom, ako zmýšľanie zelených k tým pokrytým oblastiam. Myslím, že už e, sa hovorilo o tom, že by, sme sa, že by, sa, že by, sa tam, že by tam malo spadať aj zamestnanecké právo, E, je to aj v úvodných citáciách článku 1 a podobne, samozrejme nezabúdajúc na príslušnú prílohu. Podobne ako ostatní, i my sme predložili celý rad návrhov v súvislosti s anonymitou ohlasovateľov. Poznáme celý rad prípadov, kedy, kedy jednotlivec e, vzhľadom na to, že ohlásil porušenie, tak následne e, tým utrpel. Je dôležité zároveň aj to, je dôležité sa odvolať aj na rovnováhu právomoci v rámci pracovného miesta. Ja viem, že to je v texte a aby tá štruktúra vedenia mala určitú neformálnu rovnováhu právomoci Podobne ako aj kolegovia, i my poukazujeme na vyšetrovanie a ďalšie kroky. Je veľmi dôležité, aby ohlasovateľ mal mať možnosť byť informovaný o tom, ako vyšetrovanie prebieha a k akým poznatkom sa dospelo počas vyšetrovania. Radi by sme rozšírili rozsah tak, aby aby tam spadali aj isté subjekty. Podobne máme výhrady aj k otázke e, krokovania, podávania správ, alebo teda e, jednotlivých etáp. Nevždy je to vhodné. Takisto sme predložili niekoľko návrhov v súvislosti s posilnením podpory osoby, ktorá nahlasuje už v minulosti sme to v rámci výboru riešili a vieme, o čo ide, vieme, k akým problémom môže dôjsť. No a potom, pokiaľ ide o, o možné odvetné opatrenia v článku 14, tam sme tiež predložili niekoľko pozmenujúcich návrhov v súvislosti s, takými tým, s, takými, s takými opatreniami. Veľmi sa tešíme, ako som už uviedla, na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom a s tieňovými spravodajcami a teším sa, že v závere našich prác budeme mať naozaj veľmi dobrý legislatívny akt, pretože už, už si ho veľmi dlho všetci želáme v takejto podobe. FDD zdá sa e zástupcu nevyslalo na dnešné zásadnutie NF. Nech sa páči. Aucun commentaire à faire. Nuž, žiaden komentár z našej strany. Ďakujem, pani prezidnička. Madam uh, Moleka from... Moleka, nech sa páči. Za komisiu DG Just je medzi nami. Nech sa páči. Chcete, chcete zareagovať na to, čo tu odznelo? Áno, veľmi pekne ďakujem. Ja som si zaznamenala všetky pripomienky, preštudovala som si pozmenujúce návrhy, boli veľmi zaujímavé. Snáď len jednu vec, o ktorej by som sa rada vyjadrila. Ide o zapracovanie e, pracovného práva tam bude možno, že mm, problém s právnym základom. Ako viete, právny základ ustanovuje aj konzultáciu s sociálnymi partnermi pred, ešte predtým, než komisia predloží samotný návrh. A v tejto fáze sme nepovažovali za potrebné túto oblasť zákona do materiálu zapracovať a možno, že teda to vyvolá istú diskusiu, že či po predložení návrhu by sme mali túto oblasť zapracúvať vzhľadom na to, ehm, že vlastne došlo k ehm, inému inému, inému že postup nebol taký, aký mal byť, pretože sme e, túto záležitosť nekonzultovali s sociálnymi partnermi. Takže len toľko. Veľmi pekne ďakujem. Pán spravodajca Silikiotis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Naozaj veľmi stručne. Veľmi pekne ďakujem kolegom, ktorí vystúpili so svojimi prípomienkami. Ďakujem za konštruktívnu spoluprácu. Už som na úvod uviedol, že pozmenujúce návrhy text skvalitňujú a je tam zo pár otázok. Hovorím, že sme sa venovali tým základným princípom a na týchto princípoch musíme trvať. Cieľom tohoto postupu je zaručiť ochranu všetkých ohlasovateľov, všetkých tých, ktorí ohlasujú porušenia zákona, s tým, že im musí byť zaručená an- anonimita. Týmto postupom musíme vytvoriť mechanizmus, ktorý dá hlas týmto osobám. Je pravda, ako hovoria kolegovia, musia, ich anonymita musí byť zaručená, ak im chceme poskytnúť vyššiu mieru ochrany. No a určite musíme zaručiť aj to, že celý postup bude transparentný. Tieto osoby musia byť o celom postupe informované. Pani predsednička, ešte sa vyjadrím na záver k pripomienke Európskej komisie. Áno, ja rozumiem tomu, čo hovorí zástupkynia komisie, ale my ako parlament máme povinnosť nadniesť otázku tohto charakteru. Myslím, že by sme sa mali dohodnúť na tom, že takýto postup musí platiť aj pre pracovné právo. Myslím, že by sme, si, myslím, že by sme mali hľadať riešenie a ide nám o to, aby sa ustanovenia rozšírili aj na pracovné právo. Ide nám o transparentnosť, vyššiu mieru ochrany pre tých, ktorí ohlasujú porušenia zákona. Preto si myslím, že treba treba trvať e, naďalej na tom, aby pod rozsah pôsobnosti spadalo aj pracovné právo. Mm, dobre, môžeme sa pozrieť na to, ako sa dopracovať k spoločnému riešeniu, aby sme zabezpečili zakotvenie tohto princípu do našej smernice. Ďakujem veľmi pekne, pán Silikiotis. Hlasovanie sa uskutoční 24. septembra. A v rámci Júri sa bude hlasovať 10. oktobra. Myslím, že sa už teraz môžeme venovať hlasovaniu podľa programu. Navrhujem dvojminútovú prestávku, aby sme si mohli všetci pripraviť hlasovacie zariadenia a uvidíme, či sa k nám pridajú ďalší kolegovia v miestnosti. Ďakujem veľmi pekne. Okay, friends, then we start. Priatelia, začneme hlasovať. Najprv návrh stanoviska eh, k rozpočtu na finančný rok 2019. Kompromis A. Za. Proti. Preveríme si kompromis A. Končím hlasovanie. Príjima sa. 31 hlasov bolo za. Kompromis B za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Pozmeňujúci návrh 9 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 10 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis C za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. si návrh 13 za, proti, Preveríme si 13. Končím hlasovanie. Zamieta sa 35 hlasmi. Kompromis D za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Od kompromis E za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis F za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 9, pozmeňujúci návrh 26 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis G za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa kompromis H za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. A potom návrh stanoviska ako celok v pozmenenom znení elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa 32 hlasmi za. Ďakujeme správodajcovi, čiže mne. E, silná podpora samozrejme zo strany sekretariátu, ktorý e, pracoval na tomto v lete. Teraz prejdeme ďalej. Rozpočtový postup. MP 5500 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 5501 za, proti. Prevera, preveríme si 5501. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 55.02, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ample 55.03, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 55.04, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 55.05, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 5506 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ample 5507, o tom sa nehlasuje. Predsa len hlasujeme o 5507, kto je za. je, došlo tu k chybe, takže viete, nehlasuje sa tu 5507, kto je za, proti, stržal sa niekto, prijíma sa. Preveríme si 5507, hlasujme. Končím hlasovanie. Jed, rozdielom jedného hlasa sa to zamieta. Prepáčte, toto sa nedá zmeniť. Ide o negatívne hlasovanie. Budeme hlasovať o 55.08 za, proti, príjima sa. Päťdesiatpäť nula padá, takže MPL päťdesiatpäť desať za proti, držal sa niekto, prijíma sa 55.11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 55.12 za, proti, prijíma sa 55.13 za, proti, prijíma sa 55.14 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 55-15 za, prepáčte, ten je bezpredmetný. 55-16 za, proti. Musíme si preveriť 55-16. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Dvadsaťtri bolo proti. 55, 17 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 55, 18 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 55, 19 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ample 5520, prepáčte, je bezpredmetný. 5521 za, proti, pri, pri, prijíma sa. 5543 spolu s 5544, lebo sú identické, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 55-24 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa 55-25 za, proti prijíma sa elektronické hlasovanie 55-26 Končím hlasovanie. Prijíma sa Ďalej Ample 5527. Kto je za? Príjima sa. 5528 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 5529 za, proti, zdržal sa niekto. 5529 si preverme. 5529, Končím hlasovanie. Zamieta sa. 5530 za, proti, zdržal sa, niekto prijíma sa. 55 preverujeme, hlasujeme, Končím hlasovanie. Zamieta sa. 55 5521 za, proti, zdržal sa niekto. 5531 a si preveríme. Hlasujme. Končím hlasovanie. 45.1. Musím sa ešte spamätať z prázdnin. Ample 5532 za, proti, zdržal sa niekto. Možno je to zamietnuté, ale preveríme si to. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 5533 tí, ktorí ste za, proti, Zdržal sa niekto? To si preverme. Hlasujme. Končím hlasovanie. <clears throat> Prijíma sa to jedným hlasom. 55-34 spolu s 35 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 55-36 za. Proti. Zdržal sa niekto. 55-36 si preveríme. It's now closed. Končím hlasovanie. Prijíma sa 27 hlasmi. 55-37 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 55-38 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ample 55-40 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 55-41 za, proti, Preveríme si Ample 5541. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa dvoma hlasmi. Ample 5542 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. K tomuto nie je záverečné hlasovanie. Bolo to všetko? Áno, na dnes je to všetko. A mám tým na mysli hlasovanie, nie je náš program samozrejme. Ďakujem vám za toto všetko. Pokračovať budeme veľmi zaujímavou témou. Kde sme, ktorú sme diskutovali už pred letnou prestávkou. Hĺbšie diskusie pokiaľ ide o Európsku e, pracovnú agentúru. Ide tu o posudzovanie 929 pozmenujúcich návrhov k návrhu, podľa ktorého by sa mala vytvoriť takáto inštancia. Slovo má pán e, Lenners, aby nám e, tematiku objasnil, kým pre, sa k slovu dostanú potom aj tieňoví spravodajcovia. Ďakujem. Ako ste povedali, prebiehla dobrá diskusia 11. júla pred letnou prestávkou. Silná podpora zaznela zo strany kolegov, pokiaľ ide o návrh. Určite sme mali dobré prázdniny, mnohí sme strávili veľa času na plážach, kde sme si určite všetci študovali tých 900 pozmeňujúcich návrhov. Kolega sa usmieva a potvrdzuje to. Som vďačný za odhodlanie kolegov v tejto veci. 929 pozmeňujúcich návrhov, moje vlastné návrhy. Spolu s mojimi je to 975 zlepšení návrhu komisie a ja si myslím, že to ukazuje, aký dôležitý je, ten, je tá téma. Bola to určitá chýbajúca časť e, tej mozaiky k téme mobility pracovníkov v EÚ. K tomu, čo som povedal v júli, potrebujeme striktné, e, vymožiteľné právidlá na európskej úrovni keď e, ide o mobilitu pracovníkov. My sme si ako zástupcovia parlamentu odviedli e, svoju prácu, takisto už v minulom mandáte. Potrebujeme lepšie presadzovanie, pokiaľ ide o cezhraničné e, poskytovanie mobility. Pracovníci v Európe sú čoraz mobilnejší. 17 miliónov občanov žije v iných krajinách než ich domovských. Potrebujeme preto posilniť cezhraničnú dimenziu vymáhania a presadzovania práva. Takáto agentúra by mu potrebovala lepšie zameranie, aby v praxi čo si zmenila Nepotrebujeme totiž nejakého bezzubého tigra, potrebujeme e, skutočný orgán, autoritu a agentúru. Participácia štátov členských v tejto súvislosti by mala byť normou. Toto som povedal už v júli, ale pozrime sa na pozmeňujúce návrhy. Keď som sa pozeral na prvú časť pozmeňujúcich návrhov, pripomenulo mi to, Eh, Romeo a Juliu, pretože mnohí kolegovia vlastne chceli vec premenovať. Čiže čo hovorí to meno, ten názov. Chceli to nazvať eh, úrad pre európsku sociálne zabezpečenie a prácu alebo cezhraničné otázky a tak ďalej a tak ďalej. To všetko by sa skrátilo na skratky 6-7 písmen. Eh, myslím si, že to by sme nechceli každom prípade pre mňa ciele a úlohy toho úradu sú oveľa dôležitejšie než len jeho názov. Určite nájdeme dohodu, zhodu, ktorá odzrkadlí tú skutočnú povahu a operatívnosť e, tejto agentúry či, či úradu. Tento úrad, teda ELA, by som chcel, aby bol naozaj zameraný, aby mohol naozaj vy, vy, presadiť, vymôcť to, čo je jeho cieľom. Tu ide o nižší počet úloh, počet úloh aby bola toto naozaj agentúra e, efektívna. Niektorí kolegovia zase vymazali všetky tie úlohy, až tak boli entuziastickí. <clears throat> Myslím si, že potrebujeme nielen e, zameranie, ale aj účinnosť. To sa javí ako e, konsenzus u množstva kolegov. V súlade s mojim návrhom ja sa v tejto súvislosti teším na vyvážený výsledok, pokiaľ ide o všetky tieto úlohy. Názory sa tiež líšia, pokiaľ ide e, o CEK uľahčujúci spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi v rámci e, narušení cezhraničného poskytovania práce. To je určite blok, ktorý treba zvážiť v budúcich týždňoch. Ako som už povedal, jednou z kľúčových tém je možnosť ELI uľahčovať spoločné eh, dohodnuté inšpekcie. A keď sa pozerám na pozmeňujúce návrhy, eh, stanoviska sa v tejto miestnosti tak trochu líšia, pokiaľ ide o tieto inšpekcie, či treba len uľahčovať alebo aj navrhovať, zúčastňovať sa spoločných inšpekcií a kedy členské krajiny v tej spolupráce e, sú povinne alebo dobrovoľne účastné. A ďalšie problémy alebo otázky. Takže tiež treba diskutovať o tomto s tieňovými spravodajcami, o špecifických bodoch, ale chcem zopakovať, že pre mňa toto je jeden z kľúčových návrhov a som presvedčený, že dosiahneme vyvážený, uspokojivý výsledok k tomuto. Takže sú tu nejaké otázky ohľadom pozmeňujúcich návrhov. E, nie som si celkom istý, predovšetkým čo sa týka ponúkania množstva právnych definícií, nový, nových definícií v návrhu, myslím si, že úloha ELA, e, úlohou ELA bude pomôcť s presadzovaním existujúcich pravidiel existujúcej legislatívy v EÚ, ktorá už e, obsahuje, zahrňa definícia. Myslím si, že by e, to len pridávalo k zmetku, keby sme začali vytvárať príliš veľa nových definícií v tomto texte. Okrem toho je tam celý rad ďalších otvorených otázok, ako napríklad zapojenie sociálnych partnerov, zapojenie samotného Európskeho parlamentu do určitých postupov, procedúr, úloha administratívneho výboru, e, mediačné konania, úloha vyšetrovania porušovania legislatívy EÚ alebo vyvíjanie usmernení. Takže nie je čas e, na to všetko teraz, ale budeme mať dosť času v najbližších týždňoch. Teším sa na toto, že budeme spolupracovať s tieňovými spravodajcami a so všetkými ďalšími zainteresovanými kolegami. Dovolte mi ešte raz zdôrazniť, že cieľom bolo vytvoriť správnu rovnováhu medzi kompetenciami členských štátov a princípom subsidiarity na jednej strane a na druhej strane požiadavkou agentúry na úloh, úrovni EÚ so všeobecnou kapacitou zlepšiť presadzovanie pravidel EÚ e, na úrovni EÚ a dúfam, že zachováme e, rov, túto rovnováhu aj vo finálnom texte, keď sa pohneme smerom k hlasovaniu a dúfam, že sa nám to podarí efektívnym a rýchlým spôsobom. Ešte raz vďaka všetkým kolegom za ich príspevky a teším sa v pokračovaní v našej spolupráci. Teším sa na pokračovanie v našej spolupráci. Ďakujem, pán Lenners. Najprv tieňoví spravodajcovia a potom ostatní, ktorí požiadali o slovo počnúc pánom Perinským ako e, tieňovým spravodajcom za SD. Máte slovo. Ďakujem, pani predsedkyňa. Pani predsednička, som rád, že som späť. Zdieľam s pánom Lenarcom, ako ste povedali, tam sú dôležité výzvy. A teda v návrhu správy. Ako bolo spomenuté, 975 pozmeňovacích návrhov hovoria same za seba. O stupni dôležitosti tohto dokumentu a tiež by som chcel spomenúť, že ten všeobecný prístup ktorý by sme chceli zakomponovať alebo vniesť prostredníctvom tých pozmeňovacích návrhov je pokúsiť sa zabezpečiť vyvážený prístup, ako pán Lenard už uviedol, snaži, snaha, je tu snaha vytvoriť institucionálny orgán, ktorý e, naozaj pridá hodnotu k vytváraniu skutočne, e, e, skutočného jednotného trhu v kontexte vnútorného trhu. A v tejto súvislosti si myslím, že je dôležité pre nás pokúsiť sa zadefinovať v konkrétnejším spôsobom, čo, minime, čo myslíme pod tým vyváženým a akým spôsobom chceme vytvoriť takú rovnováhu. Aj sú tu tri oblasti, ktoré majú takú všeobecnú relevantnosť ktoré by sme mali mať na zreteli. Jedna je práve e, teda ciele a rozsah pôsobnosti aktivít. Druhá oblasť sú úlohy, ktoré chceme zadefinovať, aby sme dosiahli naše ciele. A tretia oblasť je, alebo súvisí so štruktúrami, ktoré by sme mali brať na vedomie alebo zobrať do úvahy. Keď hovoríme o cieľoch, predložili sme mimochodom ako skupina asi 125 pozmeňovacích návrhov, kolegovia individuálne alebo v skupinkách predložili celý rad ďalších pozmeňovacích návrhov. Myslím si, že všetky odrážajú túžbu, aby, tam, aby sme mali fungujúci orgán a aby bol podľa možností čo najefektívnejší. Aby fungoval čo najefektívnejšie. Jeden taký zásadný bod, pani predsednička. Chceli sme eh, postaviť náš prístup alebo založiť náš prístup e, na te, k textu. Tam, ide, tam sú tie návrhy komisie, že voľný pohyb pracovníkov, e, sloboda usadenia sa a sloboda poskytovania služieb, toto sú zásadné princípy vnútorného trhu únie a sú zakomponované v zmluve o fungovaní EÚ. A myslím si, že by sme e, mali v tom mať jasno, že toto sú tri základné slobody, ktoré e, sú v interakcii e, s voľným pohybom e, pracovníkov a mali by sme venovať rovnakú pozornosť riadnemu fungovaniu implementácií a interakcií medzi týmito troma slobodami. A v tejto súvislosti chcem len spomenúť jeden konkrétny pozmeňovací návrh, ktorý pokladám za neakceptovateľný. Je to pozmeňovací návrh 54, ktorý pridáva k textu úvodného ustanovenia nasledovnú vetu. Voľný pohyb, práva voľného pohybu nie sú absolútne. A zneužívanie, a malo by sa zabraňovať zneužívaniu e, týchto práv, toto zneužívanie v angličtine abusive reliance, to sa dá pri všetkých troch službách robiť. Sloboda poskytovania služieb, sloboda usadzovania sa, je tu drastické zneužívanie, e, až kriminálne zneužívanie týchto práv. Niektoré spoločnosti veľmi závažne zneužívajú tieto slobody poskytovania služieb, čiže toto je akási rovnováha, ktorú, ktorej nerozumiem. Čiže ako povedal pán Lenarc, vidíme tu ten cieľ presadiť riadnym spôsobom existujúcu e, legislatívu, existujúce pravidlá EÚ, ale zamerať sa na presadzovanie ako takéto hlavné, ako hlavný princíp, to je myslím si, že len jedna strana prístupu. Spoločne s, s presadzovaním by sme sa mali pozrieť na príčiny, ktoré spôsobujú problémy, snažiť sa riešiť tieto príčiny, ktoré súvisia s rôznymi druhmi diskriminácie alebo nerovnosti, ktoré spôsobuje samotný trh a spoločne s presadzovaním by sme sa mali venovať aj analýze e, posúdenia rizik, e, e, ko- kooperácii, výmene informácií, skúmaniu príčin jednotlivých takýchto zneužití voľného pohybu práce, ak dochádza k takémuto zneužívaniu. Čiže znovu, myslím si, že nie je to len v prípade eh, vysielania, ale aj v prípade, že sa presúvajú eh, pracovníci, aj tam dochádza k neužívaniu. Čiže len chcem zareagovať eh, na to, čo povedal pán Lerolc na záver. Súvisí to s definíciami. Je pravda, že rôzne právne akty zahraňajú definície, ale keď sme pracovali na pozmeňovacích návrhoch, tak sme zistili, že sú tu divergencie v rámci jedného typu aktivít, pokiaľ ide o definície. Čiže na rozdiel od pána Lenarta si myslím, že snažiť sa e, pridať definície, to by pomohlo pracovníkom. Bolo by to skôr pomoc ako nejaká prekážka. Zároveň vidíme, že je tu rôzne chápanie toho, čo znamená definícia pracovníka. To súvisí s meniacím sa charakterom, s meniacou sa povahou práce. Čiže ak Ela má hrať zmysluplnú rolu, tak si myslím, že sa nemôže odvracať od e, toho, aby sa zameril, zamerala na e, črty jednotlivých aktivít. Takisto pani predsednička ešte stále sa nachádzam e, v oblasti, alebo hovorím v súvislosti s rozsahom pôsobnosti, e, je tu nevyhnutnosť zohľadnenia postupov v jednotlivých krajinách, napríklad v severských krajinách, tu sú procedúry, kde vznikajú prekážky e, v dobrom fungovaní mobility pracovníkov. Tam je tzv. Monty, Montyho doložka, ktorá zabezpečuje Eh, aby eh, nedochádzalo k takýmto prekážkám. A nie, toto, takéto niečo by sme mali zakomponovať do textu. Nebudem zachádzať do podrobností, pokiaľ ide o úlohy, pretože máme málo času a počet eh, pozmenujúcich návrhov je naozaj obrovský. No ale hovoríme teraz o výmene informácií, kooperácia, spolupráca, koordinácia, spoločné inšpekcie, sprostredkovávanie, a urovnávanie sporov, myslím si, že hlavný princíp by mal vytvárať spoluprácu medzi ELA a národnými orgánmi. Toto nemôže byť jednosmerný vertikálny vzťah. Musí tu byť e, snaha zabezpečovania alebo vytvárania spolupráce s rešpektovaním e, prerogatív alebo výsad národných orgánov a zároveň tam tu musí byť rola orgánov e, tým, že bude približovať e, k sebe jednotlivé národné orgány, aby si uvedomovali nevyhnutnosť e, implementácie legislatívnych aktov a samozrejme pomoc pri prekonávaní rozdielnosti a problémov a sporov. Čo sa týka štruktúr, telegraficky, len telegraficky, nemyslíme si, že je dobrý nápad zaintegrovať niektoré štruktúry Euras, Euras do ELA. Eures funguje veľmi dobre a tak by to malo byť ponechané. V niektorých pozmeňovacích návrhoch sme videli, že je tu snaha zmeniť režim prijatý v roku 2016. Nemyslíme si, že v rámci ELA by sme sa mali snažiť robiť pozmeňovacie návrhy e, k tomuto režimu ale tam oni sami by sa o to mali postarať. Administratívna komisia pre sociálnu bezpečnosť, e, prenos niektorých komponentov e, stade e, do ELA. Aj toto je čosi, čo si, nemyslíme, čo si nemyslíme, že je veľmi konštruktívne. No a nesúhlasíme takisto s, s, s návrhom komisie, aby sa to zaintegrovalo mohli by sme zvážiť, aby sekretariat platformy bol zakomponovaný do ELA, aby došlo ku kompletnej synergii, ale nie prerušovať proces, ktorý je dôležitý pri uh, eh, uh, eh, odhalovaní uh, eh, nenahlásenej práce alebo ilegálnej práce. <clears throat> Takže uh, sú tu aj ďalšie úlohy, ktoré by sme mali zohľadniť a tiež navrhujeme, aby výkonná rada zabezpečila, e, aby to bol funkčnejší a operatívnejší orgán. No a čo sa týka názvu, súhlasím e, so skepticizmom pána Lenarta, ak máme pridávať nové písmena k ELA. A mal by to byť skôr orgán, viac orgán než agentúra. A teraz e, končím a ďakujem za vašu pozornosť, pani predsednička. Ďakujem pekne, myslím si, že mm, e, to bol e, veľmi konštruktívny komentár pre tých z nás, ktorí nesledovali diskusie na 100%. A teraz má slovo pani Tabesis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj e, spravodajcovi Veľký počet pozmeňovacích návrhov už bol spomenutý. Aj tá e, celkom zábavná diskusia o vhodnom názve. Myslím si, že bude problém všetky tieto predstavy e, tu e, zlúčiť a zosúľadiť. Pri mojich pozmeňovacích návrhoch som sa koncentrovala na to, aby v zmluvách zakotvené rozdelenia právomocí medzi EÚ a členskými štátmi ostali, ostali zachované ostalo zachované. A chcem ešte raz zdôrazniť, že pilier sociálne práva je len politické vyhlásenie zámeru, nie je to európske právo. Úloha EÚ, a teda aj úloha tej, tohto nového orgánu na, v oblasti pracovného trhu je rešpektovať právomoci členských štátoch štátov a doplňovať ich. Komisia by mala prispieť pri boji proti eh, eh, podvodom a to na základe podpory spolupráce členských štátov a vždy eh, v súlade s národnými orgánmi alebo potom, pokiaľ ide o poskytovanie informácií pre cezhraničné aktivity. Podporujeme, aby pravidla vnútorného trhu pre zamestnancov a podniky, predovšetkým pre malé a stredné podniky, boli ľahšie prístupné. Dôležité je pre nás však aj to, aby dvojité štruktúry, ako pán spravodajca sám povedal, aby duplicitné štruktúry, aby sme sa im vyhli, už existuje množstvo fungujúcich systémov, ako napríklad Euras a nemusíme tu e, znovu zavádzať niečo, čo už existuje. Takisto bude dôležité, aby národné orgány podľa možnosti e, teda efektívne prispievali alebo boli zakomponované do týchto štruktúr. Ďalší bod je, a to už som e, povedala už pred letom, aby ochrana údajov, pokiaľ ide o údaje zamestnancov v tomto novom, e, v tejto novej agentúre, aby to ostalo zachované. A bola by som rada, keby tieto návrhy boli zohľadnené. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem a teraz má slovo pani Harkin z ALDE. Ďakujem. Pani predsednička, musím priznať, že na rozdiel od kolegov ja som nestrávila leto čítaním pozmeňovacích návrhov, ktoré budú jasné z mojich komentárov, ktoré budú stručné. Poprvé, ďakujem spravodajcovi keď sa pozerám na návrh dokumentu, ktorý sme vypracovali v júli, tak e, myslím si, že e, v podstate prevažne by som s tým mohla súhlasiť. Sú tu určité detaily, e, o ktorých ešte budeme diskutovať. Hovorilo sa ráno o skutočnosti, že nemá význam vytvárať akéhosi bezubého tigra a že členské štáty by mali sa zapájať až na veľmi výnimočné e, situácie. E, môj návrh na vás alebo na Kimusiu, alebo otázka je, či na to máme právny základ v tomto návrhu. Čiže len by ma zaujímali názory k tomuto. Takisto bola reč o zameraní sa, teda, teda pokiaľ ide o um, rozsah úloh a obmedzenie rozsahu úloh, súčasť toho by uh, bol bolo uh, Eh, bola redukcia eh, ustanovení. Keď sa pozrieme na správu Dvora auditorov, tam ide o lepšie eh, zameranie fondov EU. Vidíme, že je tu 6 odporúčaní, z toho 3 sa týkali ustanovenia o informáciách a zvyšovaní povedomia a zberu a využívania údajov. Čiže ešte nie som presvedčená, že musíme limitovať tento aspekt ale mali by sme zvážiť, ako to zahrnúť a zakomponovať. Ale chcem povedať jednu vec, že nechcela by som, aby to bolo jednoducho zanedbané, to chcem povedať. No a znovu, viacere z pozmeňovacích návrhov hovoria o cezhraničnom e, presadzovaní európskej legislatívy v oblasti e, pracovnej mobility a akým spôsobom bojovať proti zneužívaniu. A ako už tu zaznelo, vieme, že e, sloboda pohybu Eh, je jedným z pilierov EÚ, čiže občania eh, musia vedieť, že toto právo ostane zachované, ale znovu musíme sa pozrieť na právomoci členských štátov, subsidiaritu a aspoň za mňa, toto bude, za mňa môžem povedať, že toto bude jedna z najväčších víziev e, eh, docieliť rovnováhu medzi týmito dvoma aspektmi. Pretože znovu hovoríme o spolupráci medzi ELA a národnými orgánmi ale množstvo z tých pozmeňovacích návrhov zachádzajú ďalej, ešte ďalej než uh, toto. A ja osobne by sme sa chcela na toto zamerať, no a to aj urobíme na zasadaní eh, tieňových spravodajcov. A tu bude otázka právneho základu, to už som spomenula. Pokiaľ ide o názov, eh, som spokojná s návrhom komisie. A to je všetko, čo na teraz chcem povedať. Ďakujem, pani predsednička. Give the floor to... Pekne ďakujem pani Rina Ronia Karima slovo. Veľmi pekne ďakujem. Tých pozmeňujúcich návrhov bolo predložených veľa. Rada by som sa preto sústredila aspoň na tie najdôležitejšie oblasti z nášho pohľadu. Pokiaľ ide o diskusiu o účely tohto orgánu, tejto inštancie, my by sme sa my by sme boli radi, ak by sme sa presunuli e, k tomu, ako pomôcť občanom, ako sa vyhnúť sociálnemu dumpingu, a, aby, a k tomu, aby pracovné podmienky nezhoršovali e, celkovú situáciu na pracovných trhoch. Keď sa pozrieme na to, ako by mal pracovať tento orgán, nuž tam sa obávame ohľadne úlohy sociálnych partnerov. My by sme si želali, aby sociálni partnery zastávali v rámci orgánu dôležitú úlohu, a to samozrejme úzko súvisí s tým, ako bude prebiehať vedenie a manažment úloh eh, Eli. Je preto potrebné, aby sme sa zamysleli nad úlohou sociálnych partnerov. Chceme sa ubezpečiť, že boj za dobré pracovné podmienky a proti sociálnemu dumpingu bude prebiehať zo strany sociálnych partnerov. A to je základ. Zároveň sa treba ubezpečiť, že bude existovať priestor na to, aby nový orgán nenahrádzal národné systémy, ale aby doplňal ich prácu. Myslím, že národné systémy pracujú dobre, mali by pokračovať vo svojej práci, preto sa treba zacieliť na spoluprácu a ubezpečiť sa, že bude existovať priestor na spoluprácu jednotlivých orgánov. Nezabúdajme na to, že ak odoberieme zdroje národným štruktúram, ak ich budeme žiadať o to, aby nám poskytovali potrebné údaje, tak účel takýchto dožiadaní musí byť jasný. Národné orgány musia byť schopné vykonávať svoju prácu a tá práca by mala mať pridanú hodnotu. Čiže dobre sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom budú zdroje využívané. Preto kritérium pridanej hodnoty pre občanov by malo byť náležite uplatňované. Nemali by sme len doplňať nejakú ďalšiu vrstvu organizácie bez toho, aby sme si to poriadne premysleli. Ďakujem veľmi pekne za zelených, nech sa páči pani Renke. Ďakujem, všetko dobré kolegom po letnej prestávke. No už bola by som, želám si, kiež by to bolo všetko trvalo trošku dlhšie. Ďakujem za predložený návrh. Myslím, že všetci súhlasíme s tým, aj kolegovia nakoniec už e, to potvrdili, že jednoducho novozriadený orgán by mal mať určité právomoci a tie treba veľmi dobre definovať. Nechcem opakovať to, čo kolegovia už uviedli, zúrazním len tri pre nás dôležité body. Áno, pán spravodajca, vy ste hovorili o Shakespeareovi a ja môžem povedať, že aj GT vo Faustovi e, povedal niečo podobné. Áno, my sme predložili návrh doplniť sociálne zabezpečenie do názvu. Vysvetlím prečo. Pre nás je dôležité, aby tento orgán neriešil len otázky, ktoré sú uh, úzko spojené s prácou ako takou, pretože keď sa pozrieme na EURES a na to, um, aké konzultácie EURES v minulosti vykonával, tak je pravdou, že um, nevždy sú jasné otázky spojené so sociálnym zabezpečením. Nie je, nie je jasné, ako možno preniesť um, preniesť nároky v spojitosti so sociálnym zabezpečením. Čiže myslím si, že by sme mali riešiť i otázky tohto charakteru, potom ďalej porušenia, ku ktorým dochádza, zneužívania, ku ktorým dochádza. Áno, e, tie sa často objavujú v systému sociálneho zabezpečenia a preto by sme boli veľmi radi, aby sme sa zacielili aj na takéto problémy a aby sa táto oblasť neopomenula. Ďalej kolegovia hovorili aj o zapracovaní alebo zapojení zúčastnených strán, nielen odborov a sociálnych partnerov, ale hovorilo sa aj o zapojení občianskej spoločnosti. Často sú to práve oni, ktoré vedia presne, k akým problémom dochádza v rámci pracovného trhu um, pri cezhraničnej mobilite. Preto si práve myslíme, že je dôležité, aby aj oni boli zapojení do celého postupu. Nuž a na záver, kolegovia hovorili o tom, ako sa ubezpečiť, že nepôjde o nejakého bezubého tigra je veľmi dôležité, aby existovala istá schopnosť vytvárať tlak zo strany pracovného orgánu a preto by sme navrhli zoznam spoločenstva, spoločnosti, ktoré nie sú viazané právnymi požiadavkami a práve, náš a práve tento pracovný orgán by mal zverejňovať takýto zoznam a nakoľko tieto firmy e, by mali vždy dodržiavať pracovné podmienky, ale a takýto spôsob postupu by práve umožnil Európskom pracovnému orgánu, aby presadzoval tieto podmienky a tieto normy. Ďakujem veľmi pekne. NFFTD svojich zástupcov nevyslalo k tomuto bodu. To znamená, že môžeme pokračovať rečníckým zoznamom. Pani Agne, nech sa páči. Also ich wünsche auch... Ďakujem. I ja vám želám príjemný návrat e, do, ak to tak môžem povedať, školského roka, v tomto prípade našej parlamentnej práce. ELA bude určite veľkou výzvou. Zákonodarca, ktorý sa nepostará o to, aby sa právo e, implementovalo, je naozaj na smiech. Preto zdieľam postup e, spravodajcu, aby to boli jasné pravidlá, ktoré sa dajú aj presadiť, ale potom samozrejme i sa postarať o to, aby to celé aj fungovalo. ELA by mala fungovať prakticky. E, z mojej politickej práce viem, že spolupráca, cezhraničná spolupráca národných orgánov nefunguje tak, aby, ako by sme si to želali. E, ak si nebudeme rešpektovať to, čo sme si sami stanovili. Poskytovanie služieb je slobodné, je veľmi dôležité. Koleg Pirinsky už hovoril, je dôležité mnohé schránkové firmy fungujú tak, e, ako by to nemalo byť. Moje pozmenujúce návrhy sa týkajú charakteru tejto inštitúcie. Táto pracovná agentúra by mala byť tak činná, aby národné e, orgány spolupracovali a naozaj e, vykonávali právo. Ide o to, aby, naozaj, aby to bol úrad s autoritou, aby sme príslušným spôsobom mohli toto právo presadzovať tu chcem pripomenúť finančnú krízu. Máme tu finančný dozor, ktorý funguje a teda ELA by mala v tejto oblasti sledovať tento vzor, pozerať sa na praktické aspekty, sociálne zabezpečenie a tak ďalej. Všetko to, čo tieto orgány pri národnej činnosti by mali vykonávať. Ďakujem. Thank you. Veľmi pekne ďakujem. Pán Žožbach, ako ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem. Pripúšťam, že mám dnes lepší a, e, pocit ako v júli, kedy sa mi, napriek tomu ukazovalo, že e, je tu veľký rozkol medzi stranami. Dokonca sa hovorilo o <clears throat> zamietnutí ja som presvedčený o nevyhnutnosti takéhoto orgánu a podporujem v tomto nášho kolegu spravodajcu. Už sa viackrát e, zdôraznil, že táto, tento úrad by nemal dobre vyzerať len na papieri, ale aj v praxi by mal mať tie správne kompetencie, ale aj finančné prostriedky, aby to fungovalo. E, mediačný výbor zmierovací by nemal byť len nejakou opciou, ale niečo záväzné. Som presvedčený, že silné zapojenie sociálnych partnerov je nevyhnutné pri posudzovaní rizik a pri analýzach a zástupca e, organizácií a odbarov by mal byť prítomný v tej dozornej rade. Na záver a to sa tu už vyzdvihlo, by sme mali konať v e, spolu s členskými krajinami, mala by tu byť rovnováha, aby to bol naozaj európska pridaná hodnota. Nejde len o kvalitu, nielen o bezpečnosť, ale aj o sociálne aspekty aby sme predchádzali sociálnemu dumpingu. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Pán Balas? Balaš? Ďakujem. Som spravodajcom k veľmi zložitej e, téme koordinácie sociálnych systémov. Snažili sme sa e, pokročiť v, v tých budúcich týždňoch tých diskusiách veľmi často sa vracia tá istá vec. Totiž to, že neexistujú možnosti reálne kontroly poradenstva sociálnych rovnocených práv, pretože neexistuje dostatočný európsky e, referenčný rámec alebo nástroj predstava o takejto Európskej pracovnej agentúre tu vlastne plní túto, tento deficit. To by nám pomohlo v ďalších oblastiach sociálnej legislatívy. Hovorí sa tu o tom, že sa chce mobilita pracovníkov. Treba, aby sa to udialo bojovať proti podvodom. A ak chceme proti ním bojovať, je potrebné, aby sme mali orgán, ktorý bude proti byrokracii. Byrokracia, keď to je, nie je efektívne, keď sa nerozhodne. Ak chceme bojovať proti podvodníkom, tak treba, aby tento európsky orgán bol reálnou inštanciou, aby rozhodnutia, ktoré bude prijímať, mali reálnu účinnosť, e, európsky kontext to e, nezakazuje. Zmluvy jasne indikujú, že Európska únia doplňa kroky členských krajín v sociálnej oblasti. Práve o toto tu ide. A preto by bolo naozaj doplnkom s súhlasom národných inštancií nám umožňuje v konečnom dôsledku väčšiu e, čitateľnosť pre takúto mobilitu pracovníkov. Takže ja som veľmi za, aby to nebola neefektívna dodatočná byrokracia, ale naozaj dobrý nástroj pre vykonávanie aplikovania a rozhodnutí. Ďakujem pani, pani Šrojdro. Veľmi pekne. Ja verím, že... Veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Ja verím, že tá letná prestávka nás posilnila, že sa teraz vervo vrhneme do práce. Súhlasím s kolegom Balážom v tom, že tento nový orgán by mal byť efektívny a doplňať um, pravomoci členských štátov na európskej úrovni a že tieto dve úrovne mali spolupracovať. Preto som predložila celý rad pozmenujúcich návrhov. Nenavrhujem zmenu názvu, ale skôr upresnenie právomocí tejto novej agentúry. Pretože je dôležité, aby práve preto, že ide o novú agentúru, bolo jasné, v čom budú spočívať jej právomoci a v čom bude užitočná. Je dôležité, aby pomáhala a nie aby vytvárala novú bariéru. Preto navrhujem, aby napríklad spoplatnenie služieb bolo jasne dané len pre členské štáty, ale nie pre zamestnávateľov a zamestnancov v tom návrhu komisie nie je úplne zrejme a ja sa domnievam, že by sme nad tým mali dobre pouvažovať, či zamestnávateľia a zamestnanci budú musieť platiť za konzultácie a za vyjadrenia agentúre. To by asi nenaplňalo našu predstavu niekoľkých návrhoch navrhujem aj rešpektovanie národnej právnej úpravy napríklad v tom, aby napríklad experti členských štátov mali nárok na zastupovanie v rámci expertných a pracovných skupín. To dosial jasné v návrhu komisie nie je. Nie je to jasne dané a podľa mňa, ak e, chceme, aby spolupráca s členskými štátmi bola lepšia, tak by tam určite takéto niečo zapracované bolo. Moje návrhy preto idú týmto smerom, aby bola nová agentúra skutočne pomocou pre koordináciu a spoluprácu a aby to nebola len nová byrokracia. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. Pani Šloviecka, nech sa páči. Ďakujem za udelenie slova. Je veľmi príjemné, že sme všetci teraz plní síl a pripravení sa vrhnúť do ďalšej práce. Podľa mňa je dobré, že bude zriadený nový orgán tohto charakteru. Často sme svedkami toho, že nám chýbajú údaje napríklad k vysielaniu pracovníkov a k mnohým ďalším sociálnym oblastiam a konceptom. Jednoducho sme mali pocit, že nám chýba agentúra tohto typu a preto som veľmi rada, že dôjde k ustanoveniu, k zriadeniu orgánu tohto typu. Dovolte mi sa pristaviť pri niektorých otázkach. Je potrebné mať jasno v tom, ako budú prebiehať spoločné inšpekcie. Akákoľvek kontrolná funkcia musí byť realizovaná spoločne s dotknutým členským štátom. Komisia hovorí o mobilných pracovníkoch, ale vysielanie pracovníkov je o mobilite v oblasti služieb. Ale my všetci vieme, aké dôležité sú pracovné podmienky vyslaných pracovníkov a vieme, že tieto podmienky by mali spadať do gestie tejto novej agentúry. V mojich návrhoch sa hovorí aj o tom, že nová agentúra by nemala predstavovať novú prekážku v rámci európskeho pracovného trhu. Náš často často dochádza k tomu, že sú tvorbe pracovných miest kladené prekážky a to oslabuje pracovné trhy v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne. Obraciam sa na zástupcov komisie, ktorí sú prítomní v sále. Odznelo tu zo pár otázok. Nech sa páči, respektíve možno, že by ste radi pripomienkovali iné otázky, ktoré tu odzneli. Áno, ďakujem. V prvom rade by som rád poďakoval za odvedenú prácu. Ešte raz srdečná vďaka. Ja viem, koľko práce stálo za predloženými návrhmi. Viem, že od začiatku bol celý harmonogram pomerne ambiciózny, čiže uvedomujem si, aké veľké bolo úsilie, ktoré bolo vynaložené v, tej, v tomto smere. Mm tie návrhy, ktoré boli predložené, ešte prijaté neboli. Nedokážem sa vyjadri, vyjadriť ku všetkým, ale dovolte mi vyjadriť sa aspoň niektorým aspektom. My si myslíme a súhlasíme s tým, že nový nástroj, nová agentúra musí byť prevádzky schopná, a podľa nás nová agentúra musí pôsobiť aktívne v oblasti spolupráce, mediácie, poskytovania informácií musí nová agentúra musí byť schopná posilniť spoluprácu s národnými orgánmi, musí existovať možnosť e, aj poskytovania riešení cestou mediácie v niektorých prípadoch. E, my sme išli cestou balíčkového riešenia a zhruba takéto bolo naše uvažovanie, keď sme na návrhu pracovali. Pokiaľ ide o názov, Domnievame sa, že e, prebehnú ešte vnútorné diskusie, pôjde o agentúru, ktorá bude aktívna voľba sociálneho zabezpečenia, vysielania pracovníkov a Podobne, podľa nás ten názov odráža e, úlohy, ktoré bude agentúry, agentúra vykonávať. Ide o úlohy, alebo teda o právomoci, ktoré dosiaľ žiadna Európska agentúra nemá. My si myslíme, že prvú, prvú úlohu, ktorú navrhujeme, um, že tam môže byť celkovo výzvou. Je to aj vlastne súčasť akejsi prevencie. Je veľmi dôležité informovať pracovníkov, informovať e, podniky a napomáhať im k tomu, aby prispievali k tomu, že celý pracovný trh bude koherentnejším, čo potom prispieje aj k lepším pracovným podmienkam. Niekto z vás hovoril o osobitnej správe Dvora auditorov. Áno, my sme k nej pristupovali so všetkou vážnosťou, ale predsa len tie informácie nie sú súrodé v rámci každej z oblastí, preto, sme, preto navrhujeme spôsob um, jednotného miesta. Ďalej ste hovorili o zapojení sociálnych partnerov. My sme na nich pochopiteľne nezabudli, zohrávajú dôležitú úlohu pri pracovnej mobilite, voľnom pohybe pracovníkov a preto práve v rámci textu predpokladáme skupinu zúčastnených strán, ktorá bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu v tomto ohľade. Takže toľko z mojej strany v tejto chvíli. Mnohé otázky boli technického charakteru, ale nech sa páči, ak máte dodatočné pripomienky alebo ďalšie otázky, na, ktorého, na ktoré by som, na ktoré môžeme zodpovedať potom neskôr. Uh, Veľmi radi budeme ďalej spolupracovať. Obráťte sa na nás, takže sme pripravení spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Myslím, že teraz môžem opätovne vzdať slovo pánovi Lenersovi, spravodajcovi. Nech sa páči, môžete zareagovať na to, čo tu odznelo, po prípade položiť ďalšie otázky komisii. Áno, nemám otázky v tejto chvíli a nebudem zachádzať do všetkých e, aspektov, ktoré, o ktorých sa tu hovorilo. Myslím, že, sa, myslím, že ideme smerom k spoločnému porozumeniu. Tých podrobností, ktoré treba doľadiť, je ešte veľmi veľa. Len počiarknem, niečo sa týka informovanosti alebo informácií, aby sme sa vyhli nedorozumiením. Ja si myslím, že poskytovanie informácií je kľúčové. Ja pochádzam z hraničného regiónu, Um, a v spojitosti s eh, poskytným informácií máme veľa problémov. Ja si preto nutne nemyslím, že poskytovanie informácií by malo byť riešené na úrovni eh, pracovného orgánu Európskej únie. Ja dostávam veľa e-mailov a listov eh, z môjho volebného obvodu a mnohé, mnohé z týchto problémov sa týkajú daňovej koordinácie, a podobných otázok, kde Európska únia nemá kompetenciu. Ako teda bude praco- Európsky pracovný orgán bude informovať e, občanov, ktorí sa chcú presťahovať do zahraničia? Ako ich bude informovať e, o európskom pracovnom práve? a zároveň ich neinformovať o bilaterálnych e, daňových zmluvách medzi Holandskom a Nemeckom napríklad. Ja preto súhlasím s tým, že sa treba lepšie zacieliť na poskytovanie informácií, ale nemám nutne pocit, že je to vec, ktorá by sa mala prejednávať alebo ktorú by najlepšie dokázal riešiť Európsky pracovný orgán. Len som chcel povedať, áno, informácie, informovanosť je veľmi dôležitá. To, to nepopieram. Pokiaľ ide o ďalšie veci, vidím, že už je, ehm, teda vidím, že na hodinách už je pol jedenástej v noci a 22.3.23, takže myslím si, že na teraz som povedal všetko, čo som chcel povedať, mohol povedať. Ďakujem veľmi pekne. V rámci EMPL sa bude hlasovať 18. Na oktobra na plenárnej a nebol ešte stanovený dátum hlasovania v rámci plenárneho zasadnutia. Takže na teraz len toľko, kolegovia. Prejdeme k bodu 8, ale čakáme na pána spravodajcu, na pána Calvé Šambona. Ide o veľmi dôležitú správu, ktorú budeme prerokúvať ak môžeme vyčkať 5 minút, alebo jedine, že by niekto chcel ešte vystúpiť k Európskemu orgánu práce. 5-minútová prestávka, dobre. A poprosím vás teda, o 5 minút sa tu opätovne zídeme. Bod číslo 8 je nesmierne dôležitý pre Európsky parlament. Ďakujem veľmi pekne. Yeah.

oui, c'est ça, c'est c'est OK, friends. Priatelia, navrhujem, aby sme pokračovali v našom zasadnutí opäť. Budeme pokračovať bodom 8 nášho rokovania transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii. Na úvod odovzdám slovo nášmu spravodajcovi, pánovi Kalve Šambonovi. No a potom pôjdeme ďalej v rámci zoznamu tieňových spravodajcov a následne sa vyjadri k tomu, čo tu odznie aj komisia. Takže nech sa páči, pán spravodajca má slovo. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Vítam všetkých, ktorí sa ktorí tu dnes s nami sú. Po prázdninách všetci, tam sme si všetci oddychli a teraz sa už e, môžeme pustiť do práce. Vystúpim po španielsky s výnimkou niektorých častí smernice v záujme presnosti. Rámec, v rámci ktorého sa pohybujeme, je asi taký, že nedá sa už e, mrhať časom, čas nás tlačí. Všetci vieme, že je záujem zo strany všetkých, záujem na tom, aby táto smernica vrátanie všetkých doladení zo strany parlamentu aby táto smernica, záujem na tom, aby táto smernica bola schválená ešte v rámci tohto volebného obdobia parlamentu. nakoľko ide o veľmi dôležitú smernicu a jej schválenie môže mať veľmi pozitívny dosah. Táto smernica, ako viete, má dosah, má svoju dôležitosť, keďže ide o jeden z prvých takých značných spôsobov rozvoja európskeho sociálneho piliera v nadväznosti na zasadnutie v Göteborgu. Chcem veľmi pekne poďakovať kolegom za ich spoluprácu a za vynaložené úsilie. V rámci tohto rámcu, rámca som dostal bezpočet pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú veľmi dôležité a ktoré vylepšujú predložený návrh smernice. Kapitoly, ktoré budem citovať, a teda kapitoly, u ktorých som presvedčený, že sú pomerne dobre vyvážené a kde si nemyslím, že by povedzme, malo dôjsť k nejakým problémom, minimálne s možným zamietnutím smernice. Nuž ide o kapitolu o informovanosti v súvislosti s pracovným trhom. Tam máme možnosť diskutovať o momente poskytnutia informácie vo vzťahu k citlivosti um, spojitosti s pracovným zaťažením alebo nejakým, nejakou záťažou na pleciach malých a stredných podnikov. Tam ide aj určitú flexibilitu. Ja som počas svojich kontaktov diskutovala o tom, ako je dôležité mať informácie hneď od prvého dňa, napríklad vo vidieckom prostredí. A preto je dôležité začať pracovať na tomto základe, aby sme sa dokázali rýchlo prispôsobiť sa podmienkam um, podmienkam, v rámci ktorých existujú malé a stredné podniky, malé a stredné podniky, ktoré napríklad nepôsobia v rámci internetu, alebo povedzme, že ich zručnosti nie sú nie sú ešte také, aké by mali byť. Práve oni potrebujú istú, istú mieru flexibility, aby um, nedošlo k nejakým ťažkostiam eh, v súvislosti s právami ďalej. Tam by sme si mali stanoviť určitý dátum, ktorý by hoval všetkým. Um, dátum lehota, ktorá, by, ktorá je dôležitá z pohľadu trvania dôkazu treba v tejto súvislosti prepomenúť, že dokonalosť je niekedy nepriateľom toho dobrého. Tu by sme navrhli práve uviesť príklady, príklady matateľnej povahy, aby sme dokázali aby sme dokázali priblížiť jednotlivé ustanovenia občanom. Myslím, že v rámci smernice dávame určité právo európskym občanom. Nehovoríme tu o nejakom váku. I tam v rámci otázky práv si myslím, že je, sa budeme môcť dopracovať k určitej rovnováhe pretože vieme, aké dôležité sú otázky, ktoré majú sociálny dosah. Ďalej je tu problém modifikácie pracovných, pracovnoprávnych vzťahov. Určite bude, budeme musieť ustanoviť e, právo, ktoré je dôležité a takisto e, ustanovíme aj dodatočné spôsoby informovania vyslaných pracovníkov to všetko súvisí aj s tým, o, súvisí s tým, e, o čom pojednávajú texty o vyslaných pracovníkov. Ak bude existovať vôľa pripraviť konkrétne otázky, konkrétne príklady, ktoré možno predstaviť európskym občanom. Tam napríklad by som problém nevidel od, ďalej mám na mysli otázky práv, otázky minimálnych požiadavok. Mám na mysli témy, o ktorých sa dá diskutovať, debatovať. Nuž, e, myslím, že v rámci výrobného sveta e, je, alebo teda kontakty spomedzi výrobcov hovoria o tom, že netreba zatvárať dvere, netreba nejakým spôsobom um, narúšať, alebo nie je želateľné, aby došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a podobne. Ale to sa spája aj s problémom tých e, slávnych zmluv pri nulovom počte hodín. Ja, ja som vždy hovoril, že toto nie je miesto, kde by, sa mali, e, kde by sa malo riešiť to, či dôjde k zákazu takýchto zmluv. Takýto náš zámer nie je. Ja som to už neraz povedal. Ale možno prijať istú sériu opatrení, logických opatrení, možno si zadefinovať, čo máme na mysli v rámci Európskej únie pod pracovnoprávnym vzťahom, pod zmluvným vzťahom, ktorý by nemal umožňovať alebo ktorý by nemal viesť k nejakému spôsobu zneužívania. Dobre, ale teraz. To, čo naozaj vyvoláva polemiku, a čo som bol ja svetkom v rámci návrhov, ktoré mi boli predložené. To, čo vyvoláva polemiku, sú navrhnuté definície, definície toho, čo alebo kto je pracovníkom, Hovorilo sa tu o e, definície zdravotnej sestry a tak ďalej. Vieme, že aj súdny dvor vydal určité rozhodnutie. Aký je vlastne zámer? povedzme si, aký je zámer tohto textu. Zámerom tohto textu je pre európskych občanov uznať to, že majú určité práva, keď sa nachádza, alebo keď pôsobia v rámci pracovného trhu ako európske občania, ako európsky pracovníci a nech už ide o akúkoľvek formu pracovnoprávneho vzťahu. A čo som si ja práve všimol v tejto oblasti, je určité znepokojenie. Na jednej strane znepokojenie, s ktorým súhlasím, aby nikto nezostal mimo týchto práv. Ide o európske univerzálne práva. Nikto, kto pracuje v rámci Európskej únie, nemôže zostať mimo týchto práv. Vždy mu musia byť uznané. Dobre, na druhej strane tu máme ale takú právno-technickú obavu, um, povedzme, A síce ide o to, že by, sme, že by to nemalo mať vplyv na pracovné právo jednotlivých členských štátov vzhľadom na princíp subsidiarity. Dobre, ja sa domnievam, že treba trošku inak naštruktúrovať našu diskusiu. A ja teraz navrhnem niečo v záujme porozumenia z pohľadu práv, nie z pohľadu právneho poriadku, nie z pohľadu presadzovania pracovnoprávnych vzťahov. Máme tu je tu jeden písomný návrh, cieľom ktorého je dohodnúť sa. Ehm, myslím si, že by sme sa mali všetci, všetci občania dohodnúť, alebo teda všetci tí, ktorí sú ekonomicky závislí, všetci tí, ktorí funkčne závisia alebo závisia z hierarchických dôvodov momente, keď začnú pracovať. Všetci, ktorí budú mať, alebo na ktorých sa budú stiavať tieto aspekty, by mali byť pokrytí našim právnym aktom nedokážeme samozrejme e, tu vytvoriť nejaký podrobný zákonník práce na európskej úrovni, ale každá krajina by potom mala naše ustanovenia uplatňovať v nadväznosti na svoj pracovný na svoj, za, vzhľadom na svoj zákonník práce. Dobre, niektorá krajina to nazve e, živnostník, pracovník, podnikateľ. To je jedno, to je jedno, ale osoba, ktorá je ekonomicky, organizačne závislá po určitú, v rámci času, či časovej lehoty by mala byť pokrytá našimi, pracov, našimi ustanoveniami. Čiže nevadí, je, nezáleží na tom, ako nazveme takúto osobu, na všetkých sa budú vzťahovať naše ustanovenia, ustanovenia našej smernice. Ak, ak našim účelom bude kodifikovaná verzia definície pracovníka, tak si myslím, že môžeme vstúpiť e, do, určit- do určitých oblastí, kde jednoducho môže dochádzať k určitému zmetku, nezrovnalostiam. O čo ide mne, je to, aby išlo o smernicu základných práv nemá ísť o smernicu základnej legislatívy. A na tomto základe sa budem snažiť o rozptýlenie obáv a o vyjasnenie jednotlivých aspektov. Ide tu o prispôsobenie pracovných práv novým formám práce napríklad na európskej úrovni. Myslím si, že je to nevyhnutné v súčasnej dobe. Myslím, že na teraz, na teraz by som zhruba povedal asi toľko, pretože ak by som išiel do ďalších podrobností, tak by sme tu boli ešte ďalšiu hodinu. Ďakujem veľmi pekne, pán Kalvoj Šambo. Nech sa páči za EPP. Pán, nech sa páči. Ja, Ďakujem. Na úvod chcem poukázať na to, že ma trošku hnevá, že te, ten termín, ktorý mal byť pôvodne popoludní, sa takto veľmi tesne po letnej prestávke presunie na dopoludne. Jednoducho do tej veci a významu tohto bloku tematického nepomôže Chcel som to tu povedať. Inak len poviem, že zdieľam optimizmus spravodajcu, pretože e, sa ukázalo, že je tu veľké pochopenie, spoločné pochopenie smerom k tomu, že chceme nielen e, sociálnu politiku Ehm, teoreticky hlásať, ale že chceme naozaj veci zlepšiť a preto si myslím, že na niektorých miestach sme na dobre, dobrej ceste, pričom treba musí povedať celkom jasne, že je tu zo pár e, bodov, kde sme svetelné roky od dobrého výsledku. Poviem vy, čo si o téme pojmu zamestnanca. Sympatizujem so spravodajcom, ktorý hovorí, že robíme viac politiky, menej práva. Je to dobré pre tých, ktorí nie sú e, právnici, lebo to znamená viac chápania ľudí, ale pri tvorbe zákonov bez práva jednoducho sa neobídeme Nepomohli by sme si, pokiaľ ide o implementáciu v národných štátoch, pri takejto dôležitej otázke tú právnu otázku vynechať. Pr- pracujme na veciach, kde sa vzájomne chápeme. Už pred voľbami môžeme ukázať, že sa zaoberáme otázkami, ktoré trápia ľudí. A práve otázka právnej definície zamestnanca musíme e, veci e, hlasovať, ale ten, spor, ktorý sa tu deje, nemali by sme zabúdať na veľké spoločné body. Teším sa na to, ako to bude vyzerať dnes popoludní. Verím, že v zmysle zamestnancov pokročíme o krôčik ďalej. Ďakujeme za SAD, pán López. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať za tú prácu, za činnosť jednotlivých spravodajcov. Zdieľam e, tú e, nevyhnutnosť e, toho, aby parlament v budúcich mesiacoch sa pokúsil vytvoriť čosi na tému práce. Je dôležité vytvoriť právny rámec, máme tu výbornú myšlienku, ten pilier sociálnych práv. Potrebujeme naozaj konkrétne nástroje. Vieme, že zmeny v našej spoločnosti, naše problémy súvislia so zmenami na pracovnom trhu. Rokovania prebiehajú dobre vďaka vkladom všetkých skupín na podnec spravodajcu. Sú tu štyri veľké otázky, komplexné otázky. Máme tu informačný balíček, ktorý sa týka pracovnej oblasti. Um, Európska komisia takisto v tomto ohľade predložila určitý návrh, čiže ďalej tu máme rozličné pozície a ja si myslím, že e, sa budeme musieť tomu venovať. Potom tu máme ešte ďalší prvok, ktorý je dôležitý pre našu skupinu. Ide o článok 12 návrhu komisie a tam ide o uznávanie a ochranu niektorých pracovných modelov v niektorých krajinách, ktoré vychádzajú nie z kodifikácie, ale z kolektívneho vyjednávania. Ide o modely, ktoré, ktoré fungujú a európska legislatíva musí tieto modely uznať a chrániť ich. Najmä teda v krajinách, v škandinávských krajinách a ja teda viem, sa, samozrejme ide o, ide o minimálnu úroveň európskej legislatívy v pracovnoprávnej oblasti a preto je dôležité chrániť a uznať už existujúce modely. Myslím si, že ide o kompromis e, medzi politickými skupinami. No a uvidíme, ako sa to potom pretaví do konkrétneho textového znenia. A na záver, teda to je ten štvrtý, to je ten štvrtý princíp vyjednávací. Áno, naše názory sa rôznia a ide práve o už uvedený článok 2. Naša skupina chce zdôrazniť v tomto ohľade, že táto diskusia je pre nás veľmi dôležitá, ale nielen z pohľadu teda kodifikácie v pracovnej právnej oblasti, A je to, z nás, je, to pra, je to dôležité, pretože to bude mať dosah na tri otázky v pracovnoprávnej oblasti. Poprvé, roz, na rozsah pôsobnosti, čiže um, rozsah pôsobnosti smernice. Po druhé, bude to mať dosah na právnu istotu a na schopnosť presadzovania týchto ustanovení. Nie sú dôležité aj tie záujmy, ktoré za tým stoja. Malo by byť dôležité, aby sme dokázali riešiť novozniknuté javy na pracovnom trhu, či už ide o e, nejaké nové formy alebo nové typy pracovného zariadenia, alebo pokiaľ ide o nejaké prieniky medzi tými, ktorí sú zamestnaní na plný pracovný úvezok a zároveň sú aj živnostníkmi a podobne. Všetkým nám ide o kompromis, o zdarný výsledok tohto rokovania. Ide nám o to, aby smernica riešila rozličné modely prác v rámci Európy. Netreba zabúdať na pracovné vzťahy na polovičný úvezok, občasnú prácu a iné formy, ale ktoré samozrejme si vyžadujú pokrytie zo strany našej smernice. Ďakujem. Ďakujem. Teraz za EKR pani McIntyre. Ďakujem. Chcela by som poďakovať, poďakovať spravodajcovi za množstvo snahy, ktorú investoval. Vážim si spôsob, akým sme spolupracovali a spôsob, akým Enrique zapracoval naše obavy. Vážim si teda spôsob, ako pracujeme a verím, že dosiahneme uspokojivú dohodu. Množstvo oblastí eh, by som rada eh, pomenovala. Prvá oblasť No už tak mám veľké obavy, pokiaľ ide o návrh rady vyňať verejnú službu a jej pracovníkov z tejto smernice. Nevidím opravnenie, prečo by sme zamestnancov verejných či súkromných poňali oddelenie. Možno, že tá možnosť z ozbrojených zložiek, OK, Možno, že oni majú iné požiadavky. Možno. Pre mňa je ale zvláštne, že rada chce vyňať ľudí, ktorí sú zamestnaní vládami. To by znamenalo, že vlastne nepodporujú smernicu, ak členské krajiny tvrdia, že je to v pohode pre všetkých, ale nie pre nás, tak to je nesprávne. Prvé posolstvo by malo byť, že táto smernica mala vzťahovať na pracovníkov vo verejnej službe. Pozrite sa prosím teda na to, posúďte to vážne, pretože takto sa treba postaviť k pracovníkom i vlád. Moja prvá vec bola teda táto. A ďalej potom treba uznať to, že účel je vytvoriť minimálne práva na podporu predpovedateľnosti a bezpečnosti v týchto zamestnaniach. Takže by sme mali prijať, že členské krajiny budú chcieť robiť viac a to je v súlade so spôsobom, ako pracujeme. Smernica vytvára minimálne požiadavky a členské krajiny sa potom prispôsobujú a zapracovávajú to do národných podmienok. Nemusíme teda robiť všetko, potrebujeme len dobrú bázu, nie však sa snažiť všetko vyriešiť. Vychádzam z toho, že veľký problém pre mňa je použitie slova pracovník. Myslím si, máme na mysli vlastne zamestnanca. Uznávam to, že pracovný svet sa výrazne mení Máme platformovú prácu a iné formy, ale čo sa vlastne snažíme urobiť je definovať vzťah medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Nie však všetci pracovníci sú e, zamestnancami. nemali by sme teraz za, zapracovávať E, nové, nové skupiny. Hovoríme o vzťahoch pracovných. Druhá časť je potom zamestnanec a teda množstvo mojich pozmeňujúcich návrhov ide týmto slovom, teda za, e, vyhnúť sa slovu pracujúci a dať slovo zamestnanec. To je veľmi precízna definícia. Chápem, že potrebujeme pracovať na zabezpečovaní toho, že ľudia v rôznych formách zamestnania sú chránení, lepšie chránení, ale to súvisí s rozširovaním definície zamestnanca, než že by sme e, to menili na a, a, pracovníka. To nie je veľmi precízne a právne záväzné. Tak, takto sa na to pozerajme, keď hovoríme o nich. Vieme, že národné definície za, ro- za roky prispôsobili kolektívne dohody, národné práva, zohľadňujú nové formy pracovníkov, zmeny v národných právach a zmeny v sociálnom zabezpečení. To si veľmi vážim. Podľa mňa ďalšia oblasť, ktorá sa ma týka, je tá, že táto smernica nepokrýva otázky, ktoré sú už riešené v ďalších smerniciach. E, máme e, smernicu o vysielaní pracovníkov a ďalšie. Zabezpečme, aby sme sa nesnažili toto rozšíriť a pokryť tie oblasti, kde už máme nedávne dohody, tak na ktorých sme sa dohodli. Hovorím to preto, je to veľmi ťažké, keď sa snažíte ako zamestnávateľ e, plniť legislatívu. A pritom sú tu všetky tieto e, rozporúplné otázky. Takže množstvo, alebo teda môj prístup k akémukoľvek e, zákonu, k legislatíve, hlavne v zamestnávaní, je o tom, aby to bolo ľahko chápateľné pre malé podniky, ktoré chcú čo najlepšie fungovať. Ľudia by si mali uvedomovať množstvo tej legislatívy, ktorú treba rešpektovať Snažíme sa len pochopiť, čo robiť, aby sa to plnilo. Toľko z tejto otázky. Predložila som si návrh, pokiaľ ide o e, to, to, tú otázku školení, respektíve stáži. Týka sa to v Spojenom kráľovstve pilotov, ktorí musia platiť za, za školovanie, kým ich zamestnajú, za okolnosti, kde ide o trénovanie špecifických. Eh, teším sa na ďalšiu spoluprácu v týchto otázkach. Ďakujeme. Teraz pani López Permejo za GUE. Veľmi pekne ďakujem. V prvom rade chcem poblahopriať pánovi správodajcovi a poďakovať mu za jeho prácu. Je vidno, že sa skutočne snaží o to, aby sme sa dopracovali k vyváženému výsledku. Chcem poďakovať aj ďalším um, kolegom za odvedenú prácu. E, pred, tie rokovania začali pred letom, čiže možno ešte trošku prískoro, ale chcem len zdôrazniť, že už existuje naozaj vôľa dopracovať sa ku konsenzu, čo je dobrým štartom pre našu prácu. Všetci dúfame, že sa nám včas podarí dopracovať sa k zdarnému záveru, pretože ide o veľmi dôležitý legislatívny akt. Dovolte mi, aby som sa teraz konkrétnejšie vyjadrila k niektorým aspektom. Potom samozrejme neskôr pri ďalších zasadnutiach sa vyjadrím potom k iným aspektom. Pre nás je veľmi dôležité, aby žiadny pracovník nebol vyňatý spod žiadneho práva, ktoré zakotvuje smernica. už e, sa v tejto súvislosti začnú vynárať niektoré otázky a ja som len chcela zdôrazniť, čo je pre nás dôležité a akým smerom sa chceme uberať. Potom pokiaľ ide o dôkaz a trvanie e, platnosti dôkazu, aj tam riešime jednotlivé aspekty, ale ako už bolo povedané, všetci pracovníci bez, e, bez ohľadu na čas by mali mať právo, aby mali byť, by by mali mať možnosť presadzovať všetky práva, ktorým prináležia. Práve takáto lehota týkajúca sa dôkazu by, by mala byť v e, náležitom súlade, ale nemala by trvať príliš dlho my pochopiteľne e, navrhujeme, aby to nebolo nikdy dlhšie ako 6 mesiacov. Pre niektoré kategórie musí ísť o veľmi jasne vyjadrený aspekt a musia pre všetkých pre všetky osoby platiť rovnaké práva. E, k vzdelávaniu tam tiež máme niekoľko vecí. Určite vzdelávanie musí prebiehať v rámci časovej, v rámci pracovnej doby a musí to mať určité náležitosti. Kolegovia o tom hovorili, hovorili o nezaplatení e, pracovníkovi za to, že sa zúčastnil, že nebol na pracovnom mieste. Potom je tu ďalšia klauzulka. Um, my chceme zdôrazniť že žiadny z pracovníkov by sa nemal nachádzať v situácii, kedy by jeho pracovné podmienky zhoršené. Čiže pre, preto je tu táto klauzulka, aby nedošlo k zhoršovaniu pracovných podmienok alebo aby neboli nikdy na nižšej úrovni než predtým. Ďalej máme obavu i my v súvislosti s definíciami. Prečo? Pre už to tu bolo povedané, došlo k zmene foriem práce, dnes tu máme celý rad nových prvkov, pri ktorých sa stretávame s ťažkosťami. Ak bude existovať definícia, tak to bude znamenáť, že napríklad pracovníci v rámci platformiem, um, ak tu by sme sa mali ubezpečiť, e, že každý bude jednoducho pokrytými touto definíciou. Ale mňa viac ako, ale, ale mňa napríklad viac trápi definícia zamestnávateľa, nie zamestnanca, pretože s tým súvisí, ako sa nastavia pracovnoprávne vzťahy. V rámci tejto novej definície si treba dať pozor na to, ako vyjadríme jednotlivé aspekty, pretože sa môže stať, že dôjde k vytvoreniu, dôjde k vytvoreniu právneho váku a potom neskôr bude, nebude ľahké túto situáciu riešiť. Máme tu kategórie ako napríklad pomocníkov v domácnosti, e, námorníkov a podobne. Preto, preto treba e, pamätať na tieto kategórie a preto treba pamätať aj na príslušné ustanovenia Medzinárodnej organizácie práce v tejto súvislosti. Záverom pre nás je vylúčenie akéhokoľvek alebo ktoréhokoľvek pracovníka e, môže viesť k, pracov, môže viesť k právnemu váku a ide nám o to, aby sme nakoniec e, sa nedopracovali k nejakej právnej norme, ktorá by bola nejakým spôsobom zastaraná. E, preto som chcela zdôrazniť a uh, Mm, vysloviť sa k jednotlivým aspektom. Ešte by som rada uviedla, že všetko, na čom sa dohodneme, musí mať, svoju, musí mať svoje zastrešenie aj v medzinárodnej legislatíve, nezabúdajúc na príslušné, na príslušné aspekty um, kolektívneho vyjednávania a spolupráce s, so sociálnymi partnermi. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. And... Eh, Ďakujeme. Pán Mezerič tu není za zelených. Takže EFDD. Takisto NF tu nie sú zastúpené spoločne. Teraz ďalší rečníci. Pani Jazloviecka bola prvá. Nech sa páči. Ďakujem. Podobne ako predrečníci si i ja myslím, že smernica že tie predpisy sa musia osviežiť, pracovný svet sa mení, pracovné pravidlá sa menia. Aj tak si ale myslím, že určité predpisy neplnia e, podmienky, ktoré treba plniť. Definícia pracovníka za určitých pracovných podmienok. Používajú sa rôzne definície To vedie k celému tomu spojeniu v členských krajinách. Tie definície na európskej úrovni tu je dôležité, aby to boli, sme mali precízne predpisy. Na to treba dbať. Hovorí sa tu o zamestnávaní, employment, o tom sme dohlbky nehovorili. Treba zohľadniť zmeny, ktoré sa dejú. Písomné informácie o pracovných podmienkách sú situácie, a to dosť často, kde potrebujeme flexibilitu. Zamestnávateľ hovorí o podmienkách, o písomnej forme. Je to len potvrdenie, pri sporoch by sme túto formu mohli využiť a to by bola možnosť, aby sme najneskôr po 7 dňoch sa sme zaslali e, z, e, toto potvrdenie článok 6 takisto. Musíme poukázať na internetové stránky, aj pokiaľ ide o odosla- vyslaných pracovníkov. To by bola dobrá forma prehľadu o predpisoch v jednotlivých členských krajinách. Myslím si, že tá smernica <clears throat> zohľadňuje špecifické podmienky sektorov, napríklad eh, transport. ustanovenia o možnosti prechodu k formám, ktoré sú transparentné. Pracovníci by mali mať toto právo v jednotlivých smerniciach a preto si myslím, nekoherentné by boli nebezpečné a to by nebolo to, čo berie spravodajca veľmi vážne, aby obsahovala tá smernica precízne predpisy. Hoci pozmeňujúce návrhy sú početné, verím, že by sme vedeli do- dodržať termíny. Uh, Ďakujeme teraz pán Bach. Ja, vielen Dank. Ďakujem. Teší ma, že konštatujem, že napriek tomu vo výbore sa zhodujeme do určitej miery aj spolupráca vlastne prevláda e, na rozdiel od e, situácie mimo parlamentu, kde medzi sociálnymi partnermi existujú veľké nezrovnalosti. Myslím si, že otázku definície, odzaznela tu otázka definície. Napriek všetkým prekážkam by sme sa mali otvorene postaviť k tejto otázke a, nás, a spokúsiť sa nájsť riešenie. Mám e, pochybnosti, mám obavy, že ak to neurobíme, tak e, v rámci Európskeho súdneho dvora teda v očiach súdneho, súdny dvor, teda musíme hrať podľa súdneho dvora e, vlastne zákonodarcu a to nerobíme a tak by to nemalo byť. Samost, samostatne zárobkové činné osoby by zo smernice mali byť vyňaté, pričom musíme e, brať na vedomie, že táto zdanlivá samostatnosť by tým nemala byť podporovaná. Ako povedala pani McIntyre, pay to fly, podľa môjho názoru by nemali byť povolené. Zásadné informácie, e, pra, e, miesto pracoviska, pracovná doba a tak ďalej to by od prvého dňa tieto informácie by mali byť zamestnávateľovi k dispozícii zamestnancovi všetky ďalšie informácie najskôr do 15 dní. Musíme e, klásť dôraz na agent, sprostredkovacie agentúry, pracovné agentúry, pričom tu nie je priamy kontakt medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ale toto vlastne e, vybavuje tretia osoba, čiže agentúra, čiže tu by sme sa tým mali trochu viac zaomerať, zaoberať. E, pri návrhu komisie ide o smernicu, e, takže myslím si, že toto by malo byť upresnené a viaceré strany nastolili aj rolu sociálnych partnerov v národných ustanoveniach, tarifné dohody a tak ďalej. V podstate pracovné inšpekcie musia byť e, lepšie e, zohľadnené, zapracované a e, takisto určité jasnejšie ustanovenie, pokiaľ ide o sankcie. Ďakujem. Ďakujem, pani Šajdarová, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vyhlásenie spravodajcu, lebo súhlasím, že musíme posilniť práva zamestnancov, ale nevytvárať nové bariéry ja som predložila niekoľko pozmeňovacích návrhov v tejto súvislosti. Navrhujem presunutie definície EÚ, to bol ako jeden z mojich pozmeňovacích návrhov a vítam uh, úsilie pána Šamberna e, vypracovať nové verzie alebo dospieť k nejakému lepšiemu kompromisu. Možno toto by bola schodná cesta. Vidím tu veľmi kontroverznú, nebezpečnú definíciu e, zamestnancov, čiže možno by sme mohli zmeniť túto definíciu. Ja uprednostňujem lepšiu verziu, pretože musíme zlepšiť podmienky, lepšiu transparentnosť, viac istoty pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov, ale aj pre zamestnancov pretože to nie je možné bez zamestnancov. Čiže dúfam, že sa budeme môcť ubrať touto cestou. Ďakujem. Thank you, uh, for... Ďakujem za uh, túto úvodnú diskusiu. Myslím, že by som mohla dať slovo uh, zástupcovi komisie. Je to pán Olson, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, drahí členovia, za to, že ste nás dnes pozvali. Vážení kolegovia, e, naozaj je mi cťou a potešením, že môžem uviesť e, tento dokument, tento návrh, pretože to poukazuje na silu európskeho rozhodovacieho procesu. Komisia predložila svoj návrh veľmi krátko po prijatí piliera. Rada potom urobila neskutočnú prácu, len za 6 mesiacov e, vypracovala alebo predložila stanovisko a teraz vidíme, ako vy, teda spravodajca, tieňoví spravodajcovia a tento výbor, ako ďaleko dospel za tak krátky čas e, k tejto veľmi dôležitej a zložitej otázke. Ako sme teraz počuli, e, je tu veľa dôvodov pre optimizmus, pretože máme teda e, veľa, tak povediac, spoločných menovateľov, veľa spoločných názorov. To je pozitívne. Mnohí z nás uh, uh, chcú teda pozitívne na tomto pracovať. Eh, ďakujem v mene Junkera a pani, pána Tisera, eh, pána spravodajcu, ktorí sú vďační pánovi spravodajcovi eh, za jeho prácu, ktorú odviedol celému personálu a celému výboru za, tento intenzívny, za tento intenzívne úsilie zapracovať sa do tejto témy. Je tu veľa teda rôznych chápaní tohto problému. Ako viete, v skratke kríza viedla k veľkej diverzifikácii eh, trhu práce, ale zároveň tu máme digitálny rozvoj. A toto interne, aby som to skrátil, viedlo eh, eh, k viacstrannému trhu práce, ktorý je ťažko pochopiteľný pre zamestnancov, zametnávateľov aj pre vlády. Takže máme na výber, buď to môžeme riešiť tým, že sa pokúsime vyriešiť tie e, e, rôzne zmluvy, alebo sa snažíme urobiť to, čo robíme tu, urobiť akýsi nadradený pokus e, vyriešiť tieto politické princípy. Ako ste jasne povedali, urobili sme to na základe definície, európskej definície pracovníka, vychádzali sme z praxe, čo je v podstate historický krok a myslím si, že je to veľká príležitosť eh, v tomto čase rozvoja, aby sme to zapracovali aby sme toto zadefinovali na európskom trhu práce. Potom tu máme transparentnosť, ktorá by mm, mala pomôcť e, najmä takým prekerným pracovníkom, e, tým e, šoferom Uber, dodávateľom Deliveroo, ktorí sú vo veľmi zložitej situácii a nevedia, ako prežijú v najbližších mesiacoch, aké majú práva. To znamená, že budeme mať informácie od prvého dňa a chcem zdôrazniť, že e, od komisára Tyson tá otázka od prvého dňa je dôležitá otázka na to, aby sa to naozaj nastavilo už od počiatku. A potom tu máme otázku zohľadniť e, teda tie dosť skromné, ale dôležité minimálne práva pre tých e, prekérnych pracovníkov ktorí sú v podmienke, e, e, takže aby sme e, sa vyhli tým najhorším zneužitiam. Ako ste, teda spravodajca, toto veľmi dobre zohľadnil v návrhu správy a ako ste povedali, tie úvodné ustanovenia sa uberajú smerom, ktorý v podstate predstavuje dobrý kompromis. Čiže máme optimistic, sme optimistickí. Sú tu dve otázky, ku ktorým sa chcem vyjadriť. Poprvé, úloha sociálnych partnerov. V návrhu komisia sa snaží e, prideliť e, silnú úlohu sociálnym partnerom, aby sme to prispôsobili, ale niektoré modely sociálnych partnerov sú natoľko silné, že vzniká určitý kontrast e, oproti návrhu, ale jednoducho musíme nájsť e, návrh alebo dopracovať sa k návrhu, ktorý pomôže celej EÚ. A nie všetky sociálne modely sú natoľko silné, čiže je to výzva. Ale viem, že spravodajca sa pokúsi e, to zobrať do úvahy. No a prekrývanie, otázka prekrývaní existujúcich smerníc. Sme presvedčení, že návrh nevytvorí problémy v súvislosti s inými smernicami, a že je koherentný s ostatnými smernicami takým spôsobom, že stanovuje princípy, nezasahuje do otázok ako um, práca na e, čiastočný úvezok ako ďalej, ale môžeme pracovať na technickej úrovni, ak to bude nevyhnutné, aby sme to ďalej vysvetlili. Ale len chcem povedať, že zdá sa, že sú tu prekrývania, ale ani u nás, ani v rade to nebol problém. Čiže pozrieme sa na to ešte do detajlov, ak to bude nevyhnutné. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Chce niekto niečo doplniť? Čo si? Čokoľvek? Dobre. Takže, pán spravodajca, dám vám slovo, aby ste uzavrali diskusiu. Nech sa vám páči. Ďakujem. Budem eh, skákať medzi angličtinou a španielčinou. first thing Poprvé, veľmi konkrétne body. Eh, zareagujem na to, čo tu bolo povedané kolegovi z EPP. Ja chcem, jemu chcem povedať, že ďakujem za jeho slova a za jeho správu. Samozrejme je dôležité, keď eh, eh, vlastne vytvárame legislatívu, podoba tejto smernice to je v podstate taká, že vytvára alebo stanovuje práva a nie taká, čo by e, vytvárala akési pracovné kódy alebo kódexy e, nie na európskej úrovni a už vôbec nie na národnej úrovni. Ale aby sme to urobili dobre, môžem už povedať teraz, že už som začal spolupracovať s, e, s, s právnickým tímom. Oni budú prítomní na našich zasadnutiach ehm, vždy a keď budeme pracovať na pozmeňujúcich návrhov, tak sa ich môžeme opýtať, či je to právne konzistentné ehm, ehm, v rámci toho znenia. Čiže súhlasím, že to musí byť presné a jasné v súlade s tým, čo smernica musí vyjadriť. Kolega z SD mi pripomenul čosi, ale najmä kolega z EPP e, povedal, že musíme trvať na tom, na tom, že kolektívne vyjednávanie, sociálny dialog a diskusia o tomto je zásadné. Musí to byť zohľadnené v každom okamihu a v niektorým, niektorých krajinách, viem to veľmi dobre, pretože sú to modely, transpozícia do teda aby to bolo zosúladené s, s legislatívom, tak to je to vzniká na základe sociálneho dialogu a kolektívneho vyjednávania a to by samozrejme malo byť rešpektované, čiže kolektívne vyjednávanie vždy zohľadním, pretože verím v toto a budem zdôrazňovať skutočnosť, že sme otvorení akejkoľvek transpozencii do národnej štruktúry alebo zákona. Môže to byť e, zákon, môže to byť e, kolektívne vyjednávanie, môže to byť aj prax. Jednoducho. E, čokoľvek bude potrebné. Pokiaľ ide o Mm, teda to, čo som tu počul, len, chcem nielen to, aby e, nikto, kto si to zaslúži, nebol vylúčený z týchto práv. Musí to byť jasné. Najlepšie by boli žiadne výnimky, ale jednoducho chcem sa vyhnúť tomu, chcem sa vyhnúť tomu, čo by som nazval právnický dumping. Hovorím to na rovinu. Čo tým myslím? Nechcem, aby tým, že poskytneme krajinám e, právomoc e, zadefinovať, kto spadá pod tú či onú definíciu, čiže definujú, kto, alebo, kto je alebo nie je pokrytý tým, že by tým mohli vylúčovať ľudí z tohto práva alebo e, im e, neposkytovať túto ochranu. E, takže nechcem, aby sa niekde povedalo, že ten a ten nie je považovaný za pracovníka, on tým nie je postihnutý. Mne je jedno, ako to nazývate vo vašej legislatíve alebo vo vašom kolektívnom vyjednávaní. Ak je závislý, a tým reagujem na pani McIntyre, ak je závislý ekonomicky organizačne eh, alebo na základe hierarchie, ak je nejak podradený, podriadený, tak tam musí byť pokrytý. A môžete to nazývať ako chcete na národnej úrovni. Takže snažím sa nemám, nemať nejakú súťaž, že čo definujem, ako to definujem v mojej legislatíve, aby to bolo e, e, také rafinované. Nie, definujú sa charakteristiky, Opäť reagujem na pani McIntyre. Charakteristiky sú jasné, nebude toho veľa. Takže takýmto spôsobom e, e, navrhujem skupine, aby ďalej pracovala. Takže samozrejme e, nemá byť žiadny, nikto by nemal byť vyňatý, kto si zaslúži tú ochranu. Samozrejme, pokiaľ ide o presadzovanie kolektívneho vyjednávania, to povedal kolega z GUE, školenie a tak ďalej, práva na dohodu. Je tu e, veľa bodov, na ktorých ešte budeme pracovať. No a pokiaľ ide o to, čo povedali kolegovia z EPP, nie tieňový spravodajca, ja som zobral do úvahy e, obavu, pokiaľ ide o pána Park, tá, tam vždy budú problémy, teda vzťahy zamestnanec a agentúry či pracovník, tam na nich závisí Eh, eh, ekonomicky, organizačne. Ja s tým súhlasím. Ja naozaj eh, zoberiem do úvahy všetky návrhy, lebo chápem, že je to citlivý problém. No a potom, čo povedala Danuta, samozrejme, bez zamestnávateľov nebude žiadny vzťah ako už bolo povedané, nielen je pre mňa dôležitý len zamestnanec, ale dôležité je aj nepreháňať. Takže e, samozrejme, že existujú v našom spoločenskom modeli ale musia urobiť čo najlepšiu prácu, ale bez toho, aby to zneužívali a zohľadňovali to, ako funguje spoločnosť. Myslím si, že aj zamestnanci veria, pracovníci veria, že ich rešpektujem. Ďakujem aj komisii, súhlasím s tým, čo ste povedali. Je to nie len potešením pracovať na tejto téme, je to aj povinnosť. Je to povinnosť, ktorú máme voči našej spoločnosti. Ja nepotrím do žiadnej strany, čiže nemusím rešpektovať žiadnu disciplínu, čiže môžete si e, odo mňa vypočuť čokoľvek, ale nič, čo je v rozpore s mojimi presvedčeniami. Ale čo chcem povedať, e, komisia chcela čo, vypracovať čo najlepší dokument, vytvoriť novú európsku definíciu pracovníka. To bude veľmi, veľmi ťažké. Ja preferujem e, definovať, stanoviť charakteristiky tohto vzťahu. Dovolme súdom, aby na národnej, európskej úrovni, nech súd, nech súdy uh, vytvoria túto definíciu, lebo inak uh, teda sa k tomu členské štáty postavia s blokujúcim postojom a to nechceme. Je to len prvý krok v tom, čo by mal byť európsky trh práce. Takže bude to veľmi ťažké. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Uh... Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. Ďakujem ostatným, ktorí sa zapojili do diskusie o tomto, o tejto zložitej, ale veľmi dôležitej téme. Máme pred sebou časový plán. Pracovanie v Ample je 18. oktobra, čiže ešte stále máme dostatok času venovať sa tejto téme a nájsť tie najlepšie definície a riešenia. Čiže teraz už vlastne je čas na obed, ale majte na pamäti, že o 15. hodine popoludní, nie 14.30, ale o 15. hodine popoludní budeme diskutovať o Európskom sociálnom fonde Plus a budeme mať aj seminár, workshop na túto tému. Takže dúfam, že vás to bude zaujímať že to bude pre vás dostatočne zaujímavé a dôležité, aby ste boli prítomní. Je, tu, e, je tam veľa peňazí a je to fond, ktorý je veľmi dôležitý pre náš výbor. A zatiaľ sme to zvládali veľmi dobre. Čiže o tretej popoludní, e, takže sa na vás teším a zatiaľ na teraz ďakujem.